programu, ktorý bol odsúhlasený konferenciou predsedov podľa článku 149 rokovacieho poriadku 15. januára. Finálna verzia pracovného programu bola zaslaná. Politická skupina EPP žiada rokovanie o opatreniach o boji proti terorizmu s usnesením, aby sa to teda ukončilo, o ktorých na prvom rokovaní vo februári by sa malo hlasovať. Odôvodnenie tohto na Odôvodnenie môže predložiť pán ale Pons. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tento parlament produkuje rôzne typy uznesení a zdá sa, že nemá význam, aby po parížských uzneseniach sme neprijali uznesenie o terorizme. Svet očakáva, že sa tento parlament vyjadrí v prvom rade preto, aby si vypočul hlas Európy o terorizme. Ale ďalej musíme ukázať, že sa dokážeme spojiť nielen, aby sme spolu v Paríži manifestovali, ale aj pokiaľ ide o podstatu tejto záležitosti v takej dôležitej téme ako terorizmus parlament nemôže iba hovoriť a nič neriešiť pretože ak nebudeme mať uznesenie proti terorizmu, tak to bude vlastne e, tiež uznesenie, to bude to najhoršie možné uznesenie. E, musíme preukázať, že sme spolu a nie, že sa nedokážeme dohodnúť. Urobme krok dopredu. E, to je priama požiadavka. Ďakujem pekne. A teraz sa chce vyjadriť niekto za tento návrh? Kto je za tento návrh? Kto sa chce vyjadriť? Pán Ferhovštod, nech sa páči. Ďakujem. Najskôr chcem vyjadriť svoje uspokojenie nad tým, že môj kolega z EPP si želá mať rozpravu o parížských atentátoch a o opatreniach, ktoré treba prijať, pretože si pamätám, že počas schôdze na konferencii predsedov, na poslednej konferencii predsedov EPP ešte nebolo až také e, presvedčené o tom, že aby sme dnes túto rozpravu mali a ja som preto veľmi rád, že došlo k tejto zmene postoja a môj návrh je taký, aby sme sa pokúsili nájsť spoločné stanovisko celého parlamentu ešte predtým, ako zasadne Európska rada. Gegen den Antrag Ďakujem. Pani Zipa. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Po útokoch v Paríži 100 tisíce francúzskych občanov demonstrovalo, demonstrovalo za demokraciu, za slobodu, za obranu slobody prejavu a iné hodnoty. Včera vo výbore komisia povedala, že, potrebujem, že nepotrebujeme akcionizmus a jasne objasnila, že je tu nedostatok, pokiaľ ide implementáciu už tých nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Áno, potrebujeme odpoveď na terorizmus, predovšetkým na ten terorizmus, ktorý vzniká v našich vlastných radoch. Radikalizácia a bojovníci už nepochádzajú zvonku, pochádzajú z našich vlastných štátov, sú to naši občania a preto považujeme za nesprávne teraz takýmto rýchlým spôsobom niečo spísať, ale trváme na tom, aby sme podrobne preskúmali celý balíček možných opatrení a potom prijali stanovisko. Takže neunáhlíme sa vo februári. Ďakujem. Das über den Antrag von Herrn pokiaľ ide o návrh pána Gonzálesa Pons, kto je za uznesenie, poprosím. Kto je proti? Budeme si to musieť overiť. Vyberme si kartičky. Urobíme elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Pýtam sa ešte raz. Hlasovali všetci kolegovia a všetky kolegyne? Týmto končím hlasovanie. Za bolo 205, proti 140, 15 sa zdržali. Politická skupina zelených žiada rozpravu k vyhláseniu podpredsedkyne komisie a vysokej predstaviteľky, pokiaľ ide o eskaláciu ukrajinského konfliktu a útoky v Mariupole, aby sa to dostalo na dnešný program. A to ešte pred jednominútovými prejavmi. A preto vlastne bude dnešný program predlžený až do 21. hodiny. Pán Harms dostane slovo, nech sa páči. Pani Harms dostane slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, ja za našu politickú skupinu som požiadala aj bez pani Mogherini mať rozpravu počas tejto plenárky k situácii vo východe Európy a v Mariupole. To znamená, predlženie zasadnutia bude o hodinu ja to nerobím na to, aby som na novo diskutovala o tom, čo sme prijali v poslednej plenárke v Štrasburgu, ale rozhodla som sa podať tento návrh, pretože si myslím, že je dôležité práve po týchto zlých udalostiach z Ukrajiny poukázať na to, že my to sledujeme a že to berieme vážne a že cieľ našej politickej práce vo vzťahu k Ukrajine a vo vzťahu k Rusku je dosiahnuť mier a bezpečnosť. Znovu nastoliť teda mier, aby tá, a to súženie a to zomieranie vo východe Ukrajiny už konečne prestalo. Takže dnes popoludní som sa znovu rozhodla trvať na tom, že to je správne, aby sme dnes odiskutovali o tejto téme, pretože som bola absolútne zdesená zo správ z niektorých členských krajín, predovšetkým z Aten, kde sa odkiaľ došiel signál, že v budúcnosti by sme mali brať iný e, prístup k Rusku, pokiaľ ide o tento problém. Ja si myslím, že Európsky parlament vo vzťahu k Rade ministrov zahraničných vecí tento týždeň pred mimoriadným zasadnutím ministrov zahraničných vecí musí jasne povedať, že naše stanovisko zotrváva a že máme jednotný e, solidárny prístup e, na samite a chcem k tomu povedať, ja som sa vždy zasadzovala o tú solidaritu s Gréckom, ale upomínam, rečničku prerušuje pán predseda, Dá, vyjadri sa niekto za tento návrh, hovorí pán predseda. Chce sa vyjadriť niekto za, chce sa vyjadriť proti. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. My nesúhlasíme so žiadosťou našej kolegyne. My sme už v pondelok mali v našom výbore pre zahraničné veci rozpravu E, k tejto téme za prítomnosti veľvyslanca Ukrajiny pri Európskej únii a všetci sme vyjadrili svoje postoje a myslím si, že k tomu netreba nič iné dodávať. Na druhej strane súhlasím s tým, čo naša kolega, kolegyňa povedala k postoju Aten, pretože e, považujeme tento postoj za neakceptovateľný. E, je neakceptovateľné, E, to, čo chce robiť Cypras e, spolu s Putinom. Ďakujem za pozornosť. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasovanie teda je o návrhu ohľadne dnešného programu. Prepáčte, aj to najprv musím prečítať, aby ste vedeli, o čom budete hlasovať. Ste dnes príliš rýchli, hovorí pán predseda. Takže toto vysvetlenie, pani Harmsová, z vašej strany bolo také, že aj bez pani Mogherini by sme bez komisie mohli eh, o tom hovoriť. Takže nebolo by tu vyhlásenie pani Mogherini, ale komisie, pokiaľ ide o eskaláciu tohto konfliktu v Ukrajine a predlženie zasadnutia až do 21. hodiny. Kto je, s týmto, kto je za tento návrh? Kto je proti? Kto sa zdržiava? zamietnuté. Je celkom jasne zamietnutý. Je zamietnutý. O tom nemusíme už hlasovať. Takže týmto vlastne postupujeme podľa programu, ktorý máme k dispozícii.